slabne dôvera európskych občanov. Pokúsme sa zvrátiť tento trend. Ďakujem. Ďakujem pekne. Týmto končíme rozpravu o tomto bode. Hlasovať sa bude zajtra na obed. Ideme ďalej. Otázka na ústne zodpovedanie neudržateľný rybolov makrel v severovýchodnom Atlantiku. V prvom rade dostane slovo autor tejto otázky. Nech sa páči pán Gallagher. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi rád, že môžem nastoliť túto dôležitú otázku konkrétne neudržateľného rybolovu makrelu v severovýchodnom Atlantiku. A taktiež ide o nezodpovedné kvóty 182 tón pre Fajerské ostrovy a Island. Je to naozaj nepriateľné, dokopy 182 e, tisíc tón. Ohrozuje to e, stavy rýb a taktiež e, obživu bola pozastavená akreditácia pre makrely v tejto oblasti. Ak sa e, prepadnú stavy rýb, tak e, to bude mať naozaj hrozný dopad na e, celý, celú oblasť a zásoby rýb v, Európy, v Európe. Ak sa nebude konať, tak už vieme, čo sa stane Island vylovil v roku 2006 iba 1%, tento rok to bolo 23%. A Fajerské e, ostrovy to zvýšili zo 4,6 na 29,3 Takže vidíte, že sa to dokonca v prípade Fajerských e, ostrovov zo 16 sobilo. Teraz Fajerské e, ostrovy ťažia alebo vylovili 52 množstiev, ktoré stanovili veci. Sú to teda neudržateľné rybolovné postupy a nie je to v súlade s právnym aktom 1026 roku 2012. Kvota bola stanovená na 105 tisíc tón oveľa viac ako v pláne pre spravovanie. Myslím, že by sme teraz mali mať e, silný mandát pre EÚ a nemali by sme ho nejako ohroziť. Bude za tým aj väčšina tohto parlamentu, takže prosím, aby ste konali okamžite. Už nie je čas e, iba hovoriť, treba konať. Ide o to za, zachrániť toto odvetvie. Sú tu špecifické požiadavky v rámcovom nariadení a ja preto nerozumiem, prečo komisia a komisárka eh, ignorujú eh, väčšinový názor tohto parlamentu. Komisia, určite si uvedomujete, že nadmerný rybolov so sebou prinesie naozaj katastrofálne dopady pre odvetvie. Eh, prebehlo už veľa kôl rokovaní bez toho, aby boli predložené nejaké realistické návrhy. Takže treba okamžite začať e, konať. Ja e, nehovorím, že sú viny iba Island a Fajerské ostrovy. E, vina je aj komisia. Treba, aby EÚ dokázala, že je schopná zaručiť udržateľný rybolov makrel. A to ešte predtým, ako prídu k slovu sankcie Island a Fajerské e, ostrovy však výrazne zvýšili objem rybolovu. Komisia musí prijať prísne opatrenia. My by sme boli za. E, máme už príklad e, Španielska. Tu bol zaručený udržateľný rybolov. Je tu aj predseda Európskeho výboru pre rybolov a aj v jeho mene som dnes vystúpil. A Island a Férske ostrovy musia konať zodpovedne prevádzkovať udržateľný rybolov a nemať iba zníženie o 15 ale o 25 A ešte chcem povedať, že komisia mm, sama presadzuje udržateľný e, rybolov, tak ako my. Žiaľ, v rozhodnutiach sa to neprejavilo v rozhodnutiach komisie. Naozaj neviem, prečo ste doteraz ešte nič nespravili za uplatnenie e, udržateľných obchodných opatrení, pretože ide o zjavné porušenie rybolovných postupov. Takže musíme teraz konať nie iba diskutovať. Máte silný mandát, ale vy ignorujete mandát tohto parlamentu, pani komisárka. Ja pomaly strácam dôveru aj dôveru v spoločnú politiku e, rybolovu. Dúfam, že máte pre nás isté dobré správy a dúfam, že nám poviete, že plne zohľadnite názor tohto parlamentu a začnete okamžite konať. Grazie. La... Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani komisárka Damanaki. Ďakujem pekne, pani predsednička. By som chcela poďakovať pánovi Gallagherovi, že hovorí na túto tému. Je to naozaj veľmi dôležitá téma. A diskutovali sme o tom už predtým, aké sú tu dôsledky nadmerného rybolovu zo strany Islandu a Farských ostrovov, dôsledky na stavy rýb a zachovanie určitých druhov, teda aké sú dôsledky takéhoto nadmerného rybolovu. A môžem povedať, že súhlasím s obavami e, dopadu takéhoto konania pre našich rybárov a predovšetkým dopadu e, tejto činnosti pre miestne komunity rybárov. E, malé plavidlá e, nemajú ďalšie alternatívy, takže súhlasím, že pre nich je to situácia veľmi zložitá. Situáciu sledujeme veľmi pozorne a snažíme sa mnohými kanálmi, naozaj mnohými kanálmi vyvíjať tlak na Island, na islandskú vládu, a vládu Fajerských ostrovov, aby zmenili svoje politiky a dúfame, že v konečnom dôsledku, a napriek tomu, že to bude trvať veľmi dlho, že v konečnom dôsledku sa nám podarí spolu si sadnúť za rokovací stôl a dohodnúť sa o love. Momentálne tomu tak však nie je, takže musíme hľadať iné riešenia. Aby som to skrátila, alternatíva obchodných sankcií je vždy na stole. Tá je na stole, ale je dôležité, aby sme dôkladne zvážili množstvo veľmi dôležitých faktorov. Poprvé musíme dôkladne zvážiť zákonné právne podmienky, ktoré musíme splniť a po druhé musíme si dobre premyslieť správne načasovanie nášho konania. Takže čo sa týka makrely na úvod, tu môžem povedať, že teraz diskutujeme s členskými štátmi o možných alternatívach. Budúci týždeň sa stretnem s Bruseli s norským ministrom a dúfam, že sa nám podarí dopracovať sa k spoločnému rozhodnutiu. Chceli by sme mať spoločné rozhodnutie s norskou vládou na túto tému. Chcela by som povedať však, že komisia už zvážila aj procesné aspekty s cieľom urýchliť proces rozhodovania, ak sa uberme touto cestou. Čiže ak sa rozhodneme ísť touto cestou, už sme spravili všetky tie prípravné kroky, aby sa proces mohol urýchliť. A chcela by som vás uistiť, že vás budeme všetkých, ktorých to zaujíma, aktuálne informovať po budúcom týždni e, po diskusiách s norskou vládou. To bolo na tému makrely. E, potom situácia e, v východnom Atlantiku. Tá situácia je jasná. Komisia e, s polutovaním zaznamenala oznámenie Fárských ostrovov z marca, kde hovoria o tom, že chcú jednostranne viac ako strojnásobiť svoje kvóty. To je naozaj niečo, čo je nepriateľné. A nepriateľné je aj to, že opustili multilaterálne rokovania, opustili rokovací stôl. Takže aj komisia, aj norskí partnery v rámci spoločného vyhlásenia vyjadrili obavy a vyzvali Fajerské ostrovy, aby okamžite pozastavili tieto kroky. Ja chápem, že takéto jednostranné konanie e, prináša riziko e, nielen zdravia, ale aj udržateľnosti dôležitých stavov e, týchto rýb. Tá situácia je jasná, ako som povedala už predtým, a preto som už dala zelenú na otvorenie interného konania v rámci komisie s cieľom využiť obchodné nástroje proti Fajským ostrovom. Takže tento postup sa už rozbehol. Ďakujem pekne. Za EPP Valensa. No, ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka, som veľmi rád, že môžem hovoriť o rybolove na Islande, pretože niektoré z týchto uh, vecí uh, vyvolávajú problémy. Jednostranné stanovenie celkového povoleného výlovu pre makrelu ide proti o fungovaniu celého EÚ, takéto nezodpovedné správanie môže vyvolať veľké problémy, spôsobiť veľké problémy stavov ryb v budúcnosti. Ak sa použijú tieto nové limity, tak ako si ich stanovil Island, tak to prekročí odporúčanú úroveň výlovu o 35 z dlhodobého hľadiska. To ohrozí tento druh. A preto takéto správanie zo strany Islandu by e, malo byť spomenuté aj pri prístupových rokovaniach. Treba na napamäti to, že EÚ má možnosť vyvolať sankcie v prípade ne zodpovedného spoločného spravovania stavov rýb. Všetky štáty, aj členské štáty, aj kandidátske štáty Európskej únie musia dodržiavať rovnaké základné pravidla. Hlavne teraz potrebujeme veľmi dobrú spoluprácu a prejav dobrej vôle. A naozaj ochotu hľadať EÚ riešenia dlhodobo. Ďakujem pekne. Za socialistov a demokratov pán Tomás, pani Tomás na pol druhá minúty. Ďakujem pekne európsky e, rybári e, sa snažili mnohé roky zachovať dobre stavy a sú vzor, naozaj modelom alebo vzorom. E, a vďaka ním sa stavy makrali dostali na historickú vysokú úroveň. Žiaľ, tí, ktorí prispeli k takémuto stavu, nemôžu požívať výhody, pretože e, ako náhle biomasa tohto druhu začala rásť, tak e, rybári z Islandu a z Farských ostrovov začínajú nadmerne loviť. To má negatívne dopady na biomasu a e, aj na kvóty EÚ. Zhoršuje to aj situáciu európskych rybárov. Všetky, týka sa to všetkých sektorov hlbokomorského e, lovu rýb. Pravdepodobne to pôjde na úkor Írska a z Spojeného kráľovstva. Každý znižuje svoje kvóty eh, a musí tu byť okamžitá povinnosť zákazu výmetov, eh, pretože situácia je veľmi napätá. Ak Island a Farské ostrovy budú naďalej ignorovať stavu, aktuálnu situáciu biomasy, európsky rybo, rybári budú musieť prispôsobiť e, celkové povolené výlovy, a, e, aby zachránili situáciu, za ktorú nie sú sami zodpovední. Nestačí iba jednoducho oznamovať, je veľmi nutné, aby Európska únia hrala úlohu regulátora, aby takéto nezodpovedné správanie, či už ekologické alebo ekonomické, bolo postihnuté. Poprvé, e, mali by sme zapísať tieto štáty na zoznam krajín, ktoré nedodržujú udržateľný rybolov. Po druhé, nemali by sme tu motivovať e, tieto vec, e, riešiť tieto veci na globálnej úrovni. Ďakujem. Grazie e, per... Ďakujem za zelených a teraz pán Hačten na minútu. Ďakujem pekne, pani komisárka je pomerne frustrujúce pre nás všetky, že sme tu a diskutujeme o tej istej veci s takým miernym pokrokom, pokiaľ ide o makrelu, makrela, ktorá je veľmi dôležitým druhom, e, pokiaľ je o Škótsko, e, hospodárskej hodnoty. E, je to veľmi frustrujúce, pretože nariadenie TFP aj komisia zdajú sa, že majú tu všetku moc, pokiaľ ide o regulovanie pôsobenia rybárov na svojom teritoriu, na svojom území, ale napriek tomu je E, veľmi ťažké e, fungovať inde mimo tohoto. A napriek všetkej tej moci, ktorú vykonáva nad nami, tá sa len veľmi málo prejavuje, alebo má veľmi malý účinok, pokiaľ ide o e, žiadosť o pomoc pri riešení tohto problému. Minister Rivolov rybolov Škótska, ako asi viete, navrhol vymenovanie medzinárodného mediátora, ktorý by mohol vyrokovať nejakú dohodu v tejto ťažkej záležitosti, pričom by ukončil dúfajme, e, neutrálnym, objektívnym spôsobom ten trvajúci spor. A ja dúfam, že komisárka nesmietla takúto možnosť zo stola, pretože zdá sa, že s tými nástrojmi, ktoré sú nám v dispozícii, sa nedostávame ďalej. Grazie per l'ECR, l'onorevole Görling. Ďakujem pekne. E, pani Gerling, minúta a pol. You, e, Ďakujem pekne, pani predsednička. V Spojenom kráľovstve som si istá, že aj v iných členských štátoch spotrebitelia stále viac chcú nakupovať a jesť ryby, ktoré boli e, odchytené v strvalodržateľných zásob. E, sú tu isté schémy, režimy, ktoré umožňujú takúto voľbu makrela, ktorá má značné výživné hodnoty a ktorá je takýmto spôsobom odchytená a ktorá bola odchytávaná v rámci týchto režimov, tak tá sa dostáva na, pomerne často na menu, e, či už na súkromnej, súkromnej úrovni alebo v reštauráciách. E, tom, čo unilaterálnym spôsobom e, Fajerské ostrovy a Island takto odčerpávajú tieto zásoby, tak sa zhoršuje situácia biologických rýb a bude to ešte horšie. E, nikto nejakým spôsobom nenaznačuje, že príde ku skolabovaniu toho stavu rýb, ale keď nedojde k nejakej dohode, tak eventuálne sa to naplní. E, budeme mať prepad cien. To znamená, tí rybári, ktorí sa správajú dobre, ktorí sa chovajú podľa e, pravidiel, tak dostanú len polovicu z tej návratnosti, ktorú zaznamenávali pred dvoma rokmi. E, ja teda položím tú úplne evidentnú otázku, ako kolegovia, prečo komisia nezabezpečila realizovateľnú dohodu e, s Fajerskými ostrovmi a s Islandom, kedy komisia využije tie právomoci, ktoré jej poskytol parlament pred šiestimi mesiacmi, nebolo to minulý týždeň, pred šiestimi mesiacmi, a kedy príjme nejaké kroky, kroky smerom k zmene Eh, správania. A posledná otázka, aké kroky príjme komisia tak, aby eh, obnovila dohodu eh, prímorských štátov, pobrežných štátov. Ďakujem pekne. Pán Kuntu nie je, takže teraz Sanchez Presedo minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička keď hovoríme o implementácii medzinárodných štandardov, e, e, dohoda o zákone alebo za, za legislatíva pre moria z úrovne OSN a takisto pokiaľ ide o legislatívu tých migrujúcich druhov, e, vyžadujú si všetko toto úzkú spoluprácu členských štátov, ktoré realizujú rybolov. Keď sa pozriete na makrelu, ktorá je lovená v tých spomínaných krajinách e, pán Gallagher hovoril o tom, že aj Fajerské ostrovy do roku 2006 6-násobne zvýšili svoj e, výlovok e, a Island do roku 2006 dokonca 23-násobne zvýšil vylovené množstvo a z toho vyplynulo to obrovské navýšenie celkového výlovu a to ohrozuje udržateľnosť týchto zdrojov rybných, keď sa pozriete na súčasný spôsob rybolovu a naozaj je zaujímavé zohľadniť názory členských štátov ako aj Európskej únie a teda tú prevládajúcu tú prevládajúci nepokoj taký alebo plynúci práve z takéhoto fenoménu. Potrebujeme implementovať pravidlá, potrebujeme prijať e, správne kvóty a musíme zabezpečiť správnu implementáciu aj na úrovni členských štátov konkrétnych opatrení. E, takisto sa to týka kredibility tých kontrolných mechanizmov, čiže treba nastaviť správne pravidlá hry, treba právne reagovať. Plne podporujem e, pani komisárku v snahe nájsť nejaké riešenia. Je e, naozaj vhodné e, hľadať cestu riešenia formou dialógu, ale treba uvedomiť si aj potrebu nájsť nejaké opatrenia a, a viesť tie rokovania v rámci nejakého zmysluplného časového rámca. Ďakujem pekne. A teraz pán Kadek, minúta a pol. Vážená pani komisárka, vážená pani komisárka, kolegovia, kolegyne. Ja vám chcem povedať, že som veľmi sklamaný z viacerých dôvodov pri eh, rozdelení kvót eh, v prípade makrel. E, Island a Fajerské ostrovy ohrozujú dlhoročnú dohodu medzi e, susednými krajinami. Jednostranné zvýšenie kvót zo strany Islandu a Fajerských ostrovov znamená neudržateľné, nad, nad, neudržateľný nadmerný rybolov makrel. Kvóty, ktoré žiadajú tieto krajiny, sú naozaj e, neopodstatnené, ako povedal e, kolega Sanchez Jedna krajina to zo 6 násobila, druhá z 23 násobila. To je naozaj nezmyselné, neopodstatnené. Musíme myslieť na environmentálne, ekonomické, obchodné záujmy všetkých zainteresovaných strán. Je naozaj dôležité zasadnúť za rokovací e, stôl. Ide o e, udržateľné stavy v našich oceánoch. E, Kvoty sú prísne a musia byť rešpektované. Európska únia musí zaručiť zachovanie stavu e, rýb, ale čo v prípade e, druhov e, ktoré ťažia aj nečlenské krajiny EU. E, treba myslieť aj na sankcie. Toto nariadenie umožňuje obmedzené obmedzený výlov. Neviem, na čo čaká komisia. Určite by to priviedlo Island a Fajerské ostrovy k rozumu. Nemôžeme teda naďalej uh, E, zastávať tento provokatívny postoj Islandu. Ďakujem. Grazie, catch the eye. E, ďakujem pekne. Spontánna rozpráva. E, ďakujem pekne. Pani predsednička, vážená pani komisárka, súčasná situácia, o ktorej diskutujeme, je veľmi vážna. Jednostranné rozhodnutie Islandu a Fajerských ostrovov, pokiaľ ide o tie kvóty E, makrely. Má to veľmi negatívne dopady, e, pokiaľ ide o hospodárstvo e, všetkých krajín, ktoré majú takýto rybolov. A tá situácia sa zhoršuje, pretože naďalej sa príjmajú takéto unilaterálne rozhodnutia. A tie kvóty sú pripisované alebo pridelované nezodpovedným spôsobom preto sa musíme pokúsiť e, efektívnejšie e, riadiť aj naše reakcie na takéto javy. E, musíme nejakým spôsobom postihovať takéto opakované prípady porušenia. Komisia sa snažila konať viac duchu ochrany životného prostredia, snažila sa zamedziť nejakému nadmenému rybolovu tvrdí teda, že potrebujeme udržateľnosť, ale treba niečo konkrétne spraviť, treba spraviť e, niečo pre ľudí e, mimo tej zóny nášho vplyvu. Povedzte, aké konkrétne veci robíte, k akým výsledkom ste sa dopracovali. Uistite sa, že e, táto diskusia je sprevádzaná nejakými konkrétnymi stimulmi, pokiaľ ide o tieto dva ostrovy. Kolegyňa Nikulesku. Ďakujem pekne, Pani predsednička, vážená pani komisárka, ja naozaj vítam stanovisko Európskeho parlamentu a chcem sa pripojiť aj k tým kolegom, ktorí zdôraznili, e, že EÚ musí e, zaujať rozhodné stanovisko. Žiaľ, situácia, o ktorej dnes hovoríme, nie je nejako vynimeč, vynimočná. Rovnako rozhodne by sme mali postupovať v prípade rybolov v Čiernom mori, pretože e, činnosť e, rybolov je veľmi ťažký, pretože iba dve e, krajiny sú členskými krajinami EÚ. Takže mali by sme byť aktívnejší, ale dialog s tretími krajinami v súčasnosti ešte nie je vyhovujúci. A ja ešte chcem povedať na záver, že Čína e, loví 12 krát viac e, rýb ako všetky ostatní členovia OSN a väčšinou ide o lov v afrických vodách, ale to by nejako nemalo Európu ukludňovať. Musíme byť pripravení aj k istým obetiam. Ďakujem pekne, pán pán Nistelroj. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka Damanaki. Už e, sme hovorili, že nová spoločná politika rybolovu by mala byť udržateľná a mali by sme e, myslieť aj na spôsob obživy malých e, rybárov, ale situácia je mimo našej kontroly na Islande a Fajerských ostrovoch. Ako môžeme našim rybárom hovoriť, čo majú robiť a pritom ceny klesajú. Vy tu zohrávate ústrednú úlohu a chcem sa vás niečo opýtať, mm, ako ste pokročili a ešte chcem povedať, že my sme spoločenstvom hodnôt a dohoda je dohoda a musí platiť aj pre e, Island. E, naviac prebiehajú prístupové rokovania, takže musí Island zmeniť svoje správanie. Ďakujem pekne, kolega Stiller. Kolegyňa Stiller, ďakujem pekne. Ja sa chcem pripojiť k predrečníkovi. Možno, že by sa komisia mala zamyslieť nad tým, čo povedal kolega Hatton, teda zohrávať istú úlohu e, sprostredkovateľa. A tak ako povedali iní, súčasné e, rokovania, prístupové e, rokovania s Islandom napredujú a komisia si určite uvedomuje, že budúci týždeň budú na Islande voľby. Čo si myslíte? E, či po voľbách nebude možné pokročiť v tejto oblasti. Island naozaj ešte musí hovoriť o otázke rybolovu v rámci prístupových rokovaní, takže by to bola príležitosť vyriešiť túto palčivú otázku a tak ako povedali viacerí kolegovia, je to neudržateľná situácia a treba konať. Ďakujem pekne. Teraz kolega Davis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Súhlasím s predretničkou. Island e, sa snaží e, loviť udržateľným spôsobom, ale zdá sa, že tento ich imidž je seriózne nahlodaný. Ja by som naozaj bol rád, keby Island pristúpil k EÚ, ale vieme, že e, tie prístupové rokovania sú háklivé, blížia sa naviac voľby, takže ja určite Chcem vedieť, či sú tu nejaké tlaky. A taktiež e, sa chcem spýtať, e, čo si myslíte, ak nebude možné v rámci rokovaní e, dosiahnuť dohodu o udržateľnom rybolove, tak či tieto rokovania sú ohrozené. Dobre, no a tu skončím, nebudem tlačiť na pilu. Ďakujem pekne. Takže teraz dostane slovo pani komisárka Damanaki. Komisia nechce zasahovať do volebnej e, kampane ani do volieb na Islande. To chcem povedať hneď v úvode, ale teraz sa zameriam na tie otázky. Chcem sa vám všetkým poďakovať za vaše vystúpenia chcem zdôrazniť to, že robíme naozaj veľa E, snažíme sa vyvíjať tlak na Island a Fajerské ostrovy, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu, aby sme sa dopracovali k dohode tak e, pri e, haringoch, ako aj pri makrelách. Aké nástroje na to používame? No, dialog, bilaterálne rozhovory, snaha nastoliť túto otázku na medzinárodných grémiách, vždy keď to je možné. Taktiež nevylučujeme žiaden návrh, ktorý by mohol byť na stole. Taktiež eh, sme si vypočuli, po, vypočuli eh, návrh mať nejakého sprostredkovateľa, ale na tom by museli eh, sa všetci zhodnúť a hlavne na tom, aby sa potom rešpektoval výsledok e, takéto mediácie. Takže to nebude každopádne jednoduché. Ale nič e, a priori nevylučujeme. Ja som pochopila, že pre skoro váš, vás všetkých je dôležité uplatňovanie nariadenia o obchodných sankciách. Beriem to na vedomie, ale chcem zopakovať, že musíme byť obozretní, musíme mať konkrétny právny základ musíme pamätať na vhodné načasovanie a preto špecificky pri makrele Vedzte, že ešte budeme o tom hovoriť budúci týždeň s norskou ministerkou, konkrétne v stredu. Potom budete vy všetci informovaní o prijatom rozhodnutí. Musíme spolupracovať s normy, potrebujeme ich. Inak výsledok nebude tak dobrý, ako by mohol byť potom ten atlantický haring. Tu som jasne povedala, povedala, že situácia je jasná. Preto som dala zelenú internému postupu na komisii, aby sa uplatňoval obchodný nástroj aj so sankciami namiereným voči Fajerským ostrovom. Ale oni potom opustili rokovací stôl. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Týmto končíme tento bod. Ideme na ďalší bod nášho programu Európska agentúra pre bezpečnosť sieti a informácií, správa Čiče.